zdôraznila, že humanitárna situácia na vonkajších hraniciach je zdrojom vážnych obáv a musíme úzko spolupracovať so susednými krajinami a medzinárodnými organizáciami, aby sme ju zlepšili. Dovolte mi zároveň z tohto miesta vyjadriť e, poďakovanie e, prácu všetkým humanitárnym partnerom. E, dovolím komisii ďalej priblížiť, ako funguje komplexná pomoc, komplexná asistencia, ktorú EU poskytuje na vonkajších hraniciach za účelom zlepšenia situácie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pani Brnieš, pani štátna tajomnička, v mene komisie dostáva slovo pani komisárka Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem Pani ministerka, ďakujem vám za dôležitú rozpravu. Humanitárna situácia utečencov na našich vonkajších hraniciach je e, mimoriadne dôležitá a zároveň e, plynú z nej značné obavy pre nás všetkých. EÚ podporuje dodržiavanie práv utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov tak v EÚ, ako aj mimo e, našich hraníc, v našom susedstve. Akákoľvek forma násilia páchaná na utečencoch a na migrantoch je, netreba ani hovoriť, neakceptovateľná dodržiavanie základných práv a právneho štátu musí byť e, zabezpečené bez výnimky. Členské štáty musia e, konať plne v súlade s týmito zásadami pri implementovaní aký EÚ o hrani, e, riadení hraníc, o azylovej politiky a návratoch odsuny týchto migrantov nie sú akceptovateľné. Je nevyhnutné akceptovať zásadu non-refoulement, nevracania e, v zmysle e, charty EÚ. Je nevyhnutné vždy zabezpečiť takéto postupy. Členské štáty musia mať etablované mechanizmy, ktoré sú potrebné, aby zabránili takémuto odsunu. Zároveň musia sa ubezpečiť, že disponujú vhodnými mechanizmami, aby zaručili promptnú reakciu, aby vyšetrili akékoľvek údajné odsuny migrantov. Ale tie výzvy na vonkajších hraniciach sú nespočetné a komisia je v nepretržitom kontakte s členskými štátmi, ktorým poskytuje podporu vrátane finančnej e, pre školenia e, alebo výcvik e, národných hraničných stráží, tak aby dokázali konať v súlade s požiadavkami základných práv. Komisia zároveň pozorne sleduje situáciu na vonkajších hraniciach a je v kontakte s členskými štátmi, pokiaľ ide o E, obvinenia s nesúladom alebo nekonanie v súlade s právom EÚ na vonkajších hraniciach. Ako strážkyňa e, zmluvy, zmluv komisia bude prijímať nevyhnutné kroky tam, kde to bude potrebné. Okrem toho, v tejto chvíli už máme e, novú agentúru pre pobrežnú ochranu a ochranu hraníc. Je nevyhnutné zdôrazniť potrebu dodržiavať základné ľudské práva a z tohto dôvodu stratégia v oblasti základných práv bola vypracovaná novou Európskou agentúrou e, pre pobrežnú pobrežnú stráž a treba e, prispieť k stratégii, ktorú má táto agentúra vypracovanú pre tento účel a takisto monitorovať súlad so základnými e, právami osoby, ktoré budú zodpovedné za monitorovanie dodržiavania základných práv, budú posudzovať aj to, ako funguje Frontex vo svojich operačných aktivitách. Budú rozmiestnení v rámci spoločných operácií a oni budú tými očami a ušami e, tých úradníkov zodpovedných za základné práva. 40 takýchto dohľadových úradníkov alebo pracovníkov musí agentúra e, v najbližšej dobe nabrať Takisto je tu vytvorený mechanizmus e, podávania sťažnosti, na základe ktorého akákoľvek osoba, ktorá je priamo ovplyvnená aktivitami zamestnancov e, agentúry a ktorá sa považuje za to, že sa stala predmetom, alebo teda, že jej základné práva boli porušené z dôvodu konania zamestnancov, respektíve akýchkoľvek strán, ktoré zastupujú takúto agentúru alebo takéto osoby, môže teda podať sťažnosť písomnú agentúre čo sa deje na vonkajších hraniciach ovplyvňuje Európu a preto EÚ vždy podporovala a vždy stála na strane našich partnerov na vonkajšej hranici a zároveň na strane utečencov, migrantov v týchto krajinách. EÚ je kľúčovým aktérom pri pomáhaní pomoci utečencom po celom svete, hlavne v susedných krajinách. Pod pomáhať členským krajinám v rozvoji ich azylového systému, aj ich e, kapacitách e, boji proti prevádzačstvu. Tu je EÚ veľmi aktívna a e, v Turecku je viac ako 4, sú viac ako 4 miliónov utečencov a EÚ výrazne pomáha aj finančne. tie vyčlenené prostriedky aj prinášajú konkrétne výsledky viac ako 1,7 zraniteľ, milióna zraniteľných utečencov ťaží e, z tej infraštruktúry, e, ktorú EÚ vytvorila, najväčší humanitárny projekt a viac ako 500 tisíc utečencom EÚ pomáha, hlavne e, deťom, aby mohli chodiť do školy. A na západnom Balkáne máme silných spolahlivých partnerov pri spravovaní migračných tokov a zvládaní bezpečnostných výziev, ale príjmacie kapacity, hlavne v Srbsku a Bosne a Hercegovine, e, sú už na e, svojich hraniciach a migranti často žijú vo veľmi ťažkých e, podmienkach a je ďalšia potrebná, po, pomoc potrebná pri budovaní kapacít, tak aby sme zvládali aj sekundárne toky a aby sme teda um, pristupovali k migrantom humánne. Na to EÚ poskytuje finančnú a technickú pomoc krajinám Západného Balkánu cez regionálne programy e, aj vďaka teda prestupovej finančnej pomoci a tak sa zvyšujú kapacity e, v oblasti národných e, systémov pre hľadanie migráciu a 135 miliónov eur EÚ nedávno poskytla naviac Srbsku, Severnému Macedónsku a Bosne a Hercegovine cez pred, nástroj predstupovej pomoci a 32,6 milióna eur cez Európsku humanitárnu pomoc. Pri všetkých týchto krokoch v a mimo EÚ ochrana najzraniteľnejších osôb, predovšetkým detí a ne, plnoletých bez prievodu ostáva pre komisiu prioritou. Komisia robí všetko, čo je v jej silách na to, aby pomohla členským krajinám zvládať túto situáciu na našej vonkajšej hranici. Dôstojnosť a bezpečnosť všetkých dotknutých musí byť zaručená a ochránená. Veľa sa dosiahlo, ale viac treba spraviť. Takže treba naozaj sa spoločne zamyslieť nad tým, ako budeme spravovať e, a zvládať e, migračnú realitu. Takže musíme si spomenúť na naše spoločné hodnoty a humanitárnu zodpovednosť a snažiť sa našu spoločnosť spraviť e, integrovanejšou a konzistentnejšou. Takže spolieham sa na vašu pokračujúcu podporu, ako aj na podporu rady. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka v mene politických skupín a samozrejme začneme európskymi ľudovcami. Slovo má poslanec Radev, minúta 30, nech sa páči. Ďakujem. Balkánska trasa je hlavnou cestou do Európy a je tam najväčšia premávka, ale je to na hranici kde je Chorvátsko a Grécko a tie krajiny sú nadmieru zaťažené zo zemepisných dôvodov, takže vidíme, čo sa deje na hranice napríklad Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou a vieme tiež, čo je na gréckých ostrovoch. Tam nikdy neprestane prílev imigrantov a žiadajú síce o medzinárodnú ochranu, na tých kontrolných miestach, ale e, predsa len je tam veľa aj nekontrolovaných e, prechodov, aj pašovanie, alebo pardon, prevádzanie. V roku 2018 bol veľký migračný tok a 6,8 milióna eur komisia poskytla Chorvátsku tak, aby mu pomohla zvládať situáciu na vonkajšej hranici a to bolo plne v súlade s pravidlami EÚ na zaručenie toho, že opatrenia na vonkajšej hranici sú proporčné, že sa ochraňujú základné práva a ani že sa neporušuje európska azylová legislatíva. 36 e, miliónov eur na začiatku roku 2018 bolo poskytnutých Bosne a Hercegovine, aby tiež mohli reagovať na naliehavé potreby migrantov a žiadateľov o azyl. O azyl. Môžeme chrániť našu vonkajšiu hranicu iba ak to bude v súlade s legislatívou a medzinárodnými dohovormi, ale treba rešpektovať aj dôstojnosť a základné práva migrantov. Chorvátsk ako sa tu naozaj snaží. Ďakujem. Prosím, dodržiavajte rečnícky čas. Za SAD teraz pani Piri na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. V roku 2015 bol rekord, čo sa týka príchodu migrantov a ukázala si situácia na, na vonkajších hraniciach. Teraz je rok 2020, bolo 5 rokov na vyriešenie situácie, ale na mnohých miestach situácia utečencov na vonkajšej hranici sa nielenže nezlepšila, ale naopak sa naďalej zhoršuje. Ešte stále sa len prizeráme, tehotné ženy a deti hynú v Stredozemnom mori a tisícky ľudí ešte stále mm, teda pri, dopúšťame, aby žili 4 roky v táboroch, pokiaľ sa, tak povediať, rieši ich žiadosť o azyl a mnohí sa musia dokonca vrátiť do nebezpečných krajín. A naozaj e, to, čo sa robí v stredozemí, e, nie je riešením. Dúfam, že chorvátske predsedníctvo pozorne počúva aj teda e, obavy Európskeho parlamentu a krajiny e, okolo EÚ ešte stále e, majú väčšinu utečencov. Ale netreba zabúdať ani na to, že naše susedské krajiny niekedy vidia exodus ich vlastných obyvateľov, takže sa treba rozprávať o, člen, o ľudských právach napríklad s Tureckom a Marokom. Častokrát hovoríme o európskych hodnotách, ale to zahrania aj ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. A to e, platí aj pre utečencov, ktorí eh, hľadajú ochranu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážená pani kolegyňa, teraz za Renew Europe pán Azmány na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj komisii a zástupkyni rady za to, že tu sú dnes večer. Naozaj sa treba dostať z tejto slepej uličky v oblasti migrácie. Dlžíme to našim vlastným spoluobčanom musíme e, to začať riadiť. Treba zachovať ľudskú, pardon, slobodu pohybu v šengenskom priestore, ale na to potrebujeme silné vonkajšie hranice. Je tu nový pakt o azyle a migrácii a e, tam sa navrhuje e, nový, nový postup. Ide o to znížiť tlak na vonkajšej hranici EÚ, ale na to potrebujeme nové európske partnerstva s tretimi krajinami v oblasti migrácie a to je jediná cesta, ale potrebujeme spoločný postup pre tých žiaditeľov o azyl, ktorí ešte stále e, prichádzajú v súlade s pravidlami na vonkajšiu hranicu. Potrebujeme priamu registráciu pri príchode, ale pri plnej bezpečnostnej kontrole a taktiež humané e, podmienky príjmania, čiže e, prvé zhodnotenie žiadosti aby sa už tam urobilo prvé sito a zdieľaná zodpovednosť za tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Zdieľanú zodpovednosť aj pri mm, rýchlom návrate e, tých, ktorým bude odmietnutý azyl do bezpečných tretich krajín. Ja mám veľké očakávania od tohto nového paktu a dúfam, že všetko sa aj skonkretizuje. Ale predsa len mám dve otázky Pýtam sa, či komisárka súhlasí e, so stranou Renew Europe, že Európa musí môcť zakročiť, ak členská krajina na vonkajšej hranici nemôže alebo nevie dosiahnuť výsledky. Videli sme to v minulosti. A ako komisia e, bude zvládať nežiadúce sekundárne pohyby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, teraz za skupinu ID. Dostáva slovo Van den Driše na minútu 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Za uplynulé roky e, bol prílev nežiadaných migrantov a 4 obyvateľstvo v Afrike sa skoro zoštvornásobí v nadchádzajúcich 10 ročiach, preto musíme lepšie monitorovať naše vonkajšie hranice, nielen preto, že sme proti tým, kto sú za našimi hranicami, ale pretože máme radi tých, ktorí sú vo vnútri hraníc. E, e, mnohí zneužívajú ľudské práva na to, aby propagovali migráciu, podporovali ju. Chcú, aby aj tí, ktorí nie sú občanmi, majú e, skoro rovnaké práva. niektorá, niek, niekedy to vyzerá, ako keby sudcovia nevedeli, čo sa deje vo svete. Dohovor o ľudských právach má chrániť našich e, občanov pred tyraniou, ale dnes to skôr presadzuje otvorené hranici, hranice my to musíme ale riešiť e, pri koreni, čiže na našich hraniciach musíme odmietnúť e, hlavne hospodárskych migrantov, utečenci majú byť vrátení tam, odkiaľ pochádzajú. Ďakujem teraz za zelených pán Strik na minútu a pol. Vážený pán predseda, ak hovoríme o spoločných vonkajších hraniciach, tak hovoríme aj o spoločnej zodpovednosti. Nie len za kontrolu toho, kto prichádza, ale aj čo sa týka zaobchádzania s ľuďmi, teda prístup k azylovým žiadostiam, dôstojnosti a treba dodržovať postupy, ale vieme, že mnohé na mnohých hraniciach sa nevždy rešpektujú pravidlá, e, je tam odmietanie, sú tu aj E, rozsudky. Aj zajtra súdny dvor bude rozhodovať v prípade Španielska. Odmietnutia môžu ísť ruka v ruke aj s násilím brutálnym a to je traumatizujúce pre ľudí. Je to tak na chorvátskej e, hranici, svedčia o tom viaceré svedectva. Minulý víkend sme boli šokovaní počas návštevy tým, že mnohí aktéry priznali, že sa to deje, ale chorvátske vláda, chorvátska vláda to ešte stále popiera. Takže tento rozkol ešte stále svedčí o tom, že sa to neskenčí, ak EÚ sa bude pozerať inde a nezareaguje. Takže musíme stať za našimi hodnotami a pravidlami a musíme reagovať na to, čo sa deje na vonkajších hraniciach, žiadať súlad s pravidlami, takže komisia to musí riadne prešetriť, tie sťažnosti v prípade Chorvátska a treba aby to bolo aj súčasťou šengenského hodnotenia, teda takéto prešetrovania. E, boli poskytnuté prostriedky Chorvátsku na zlepšenie monitorovania, vraj sa to zlepšilo, ale e, to sa nepoužilo na monitorovanie, ale na kontrolu hranice. Ešte stále dochádza k tým odmietnutiam, takže ako vážne komisia berie tie tvrdenia o e, odmietaní treba zabrániť akýmkoľvek porušovaniam ľudských práv na hranici. Ja sa preto pýtam komisie, čo spraví nielen na monitorovanie, ale aj na zaručenie. A rečnička bola prerušená. Prosím, rešpektujte rečnícky čas. teraz za EKR pán Brudžinsky na minútu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení prítomní, boj proti príčinám migrácie sú súčasťou globálnej odpovede na otázku migrácie. Hlavné príčiny sú následovné. Destabilizácia, vojny, ale treba sa pozrieť aj pravde do očí. Je tu aj nezodpovedná politika, naivná, ktorá súvisí s eh, politickým terorizmom, toho, čo sa akože patrí. Videli sme to v roku 2015, povedali sme im, prídite, máme pre vás otvorenú náruč a dvere sú do Korán tiež otvorené. Mnohí utečenci nenašli to, čo hľadali, pretože ich miesto zobrali, e, obsadili hospodárski migranti. Má to dopad na naše bezprostredné susedstvo, takže hm, hrozbám sa ešte stále nepodarilo E, čeliť a sú tu ešte nevyriešené problémy a mohla by za tým byť nová migračná kríza a možno, že budeme musieť e, čeliť dôsledkom. Treba to povedať jasne. To, čo robia európske inštitúcie, musí byť koordinované, spoločné a treba aj účasť tretich krajín na základe dobrej vôle. Ďakujem. Ďakujem bardzo, kolegi. Ďakujem pekne. Ak to budete takýmto spôsobom robiť, tak ma budete nútiť vás prerušiť. Prosím, nenúte ma urobiť tak. Teraz v mene GUE NGL pán Ernst. Bitte. Ja. Pani. No. Ja, es ist richtig, dass die Grenzpolitik Hranečná politika je európska a nemôže byť zverená iba jednej členskej krajine, ako napríklad Chorvátsku. Azylová migračná politika e, vyžaduje, si vyžaduje európske riešenie. Dokonca si viem predstaviť, že Chorvátsko z oči voči e, katastrofe na greckých ostrovoch chce zabrániť, aby sa to isté stalo u nich. Ale toto Chorvátsku pohraničnú stráž neoprávňuje e, týrať a hroziť e, zbraňami ehm, a odhadzovať e, utečencom ich e, osobný majetok niekde ďalej. Takže to sú nevyriešené európske otázky a takýto sadizmus oči voči utečencom to neoprávňuje. Sú tu rôzne dohovory medzinárodné, ktoré podpísalo aj Chorvátsko. Ľudské práva musia platiť všade, aj na hraniciach. Ďakujem pekne. Teraz pán Papadakis, Papadakis na minútu za nezaradených. Vláda Syrizy novej demokracie pokračuje v represívnej politike. Dekretom rozhodli, že sa vybudujú väznice na greckých ostrovoch a na základe nemeckého návrhu ohľadne Dublinského do, e, dohovoru sa tam bude väzniť väčšina žiada, žiadateľov o azyl. Niektorí získajú azyl, ale väčšina bude e, vyhostená, málo sa ich dostane na územie EÚ. Grécka vláda naviac oznamuje e, pravidla o návrate a bude vytvorený konkrétny, konkrétne aj úrad. E, a je to e, skoro peklo, za ktorým je imperialistická politika. A e, tá viedla až k vojnám. Napríklad boli za tým USA, EU, ale aj NATO. To, že Grécko chce odstúpiť od dohod teda Grécko by malo potom odstúpiť od dohody EÚ, Turecko alebo od Dublinskej e, a, a takto riešiť otázku utečencov. Pán Sokol na minútu. Ďakujem pekne za slovo. Naozaj neuveriteľné. Ja už ani neviem, pokoľkýkrát e, tu prejednávame falošné správy o tzv. nelegálnej situácii a o nezákonnom konaní, eh, konaní na chorvátskych hranicách. Jediným zdrojom pre takéto informácie sú veľmi jednostranné vnímania rôznych organizácií, ktorí údajne pracujú v snahe propagovať ľudské práva, ale v skutočnosti chcú eh, poškodiť Chorvátsko. Ani nevieme, o akých imigrantov ide. Ich identita vlastne ani nie je známa. Údajne boli mučení, 5 alebo 6 krát sa snažili nelegálne prekročiť hranicu, nikdy sa im to nepodarilo a teraz sa stiažujú a takto obvinujú chorvátsku vládu. Chorvátsko pritom e, stráži vonkajšie hranice Európskej únie, boji proti nelegálnej migrácii a tiež E, sleduje bezpečnosť na 1300 km vonkajšej hranice, zastavila už množstvo nelegálnych migrantov, 959 nelegálnych prevádzačov sme zadržali v minulom roku. A teraz e, po tomto všetkom sme ešte vystavení útokom. To je nepripustné. Ďakujeme pekne. Máme na vás, pán kolega, otázku vo forme modrej karty. Ste ochotní ju prijať? Nech sa páči. Od pani Ernst, áno, ja som naozaj zarazená. Je mnoho dôkazov o tom, že e, masovo sa vykonávajú pushbacky, teda násilné návraty na chorvátske hranice a takmer všetci migranti, ktorých sa to týka, minimálne 3 až 4 krát boli odsunutí a to bez toho, aby vôbec sa mohli uchádzať o azyl. Viete o tom? Už ste o tom niekedy niečo počuli? A počuli ste o tom, že mnohí utečenci napríklad sa stiažujú, že voči nebolo nasadené násilie a to dokonca v úplne najhoršej podobe. Um, ste ochotní to vôbec uznať, aká je realita? Prego. E, Čo sa mnogo laži u životu, ali to što tisuću puta ponavljate jednu laž, to ju neće učiniti isto. Keď e, sa tisíckrát lož zopakuje, tak e, aj tak sa z nej nestane pravda. Isté, že E, tí, ktorí sa snažia zneužiť azylový systém, e, budú všemožne sa pokúšať nejako sa dostať na európske územie. Ako sa už vyjadril minister, ľudia, ktorí prichádzajú e, z území, ktoré je poznačené vojnami, tak sa uchylujú aj k, k klamaniu. Ja takýmto rečom jednoducho neverím. Vy možno áno. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo Pani Santoš, ďakujem. Nemôžeme ignorovať hroznú situáciu migrantov, utečencov v rôznych regiónoch sveta. Mám na mysli najmä hranice Európskej únie. Ja som to videla na vlastné oči, keď som vycestovala na hranicu medzi Chorvátskom, teda členským štátom EU a Bosnou a Hercegovinou. Počula som tam a videla som hrozné situácie, počula som o hrozných prípadoch zaobchádzania s migrantami, e, že sa toho dopúšťa chorvátska policia, snaží sa násilne presunúť ľudí, ktorí len hľadajú slušnejší, dôstojnejší život a často sa im dokonca e, hrozí smrťou. Práve dnes sme sa e, venovali otázke možnosti otvorenia vyšetrovania na parlamentnej úrovni. Ja by som to uvítala. Chcem, aby sa komisia pozrela tiež na šokujúce zábery, ktoré sú k dispozícii z takýchto prípadov vidíme e, veľké počty migrantov e, v Bosne, vrátane maloletých osôb bez sprievodu. Tieto osoby e, sú udržené v podmienkách, ktorým by žiadny človek nemal byť vystavený a mnohí z nich dúfajú, že budú môcť sa zjednotiť s ostatnými rodinnými príslušníkmi, ktorí už sú v Európe. Toto poškodzuje povesť Európy, títo ľudia by nemali byť zaseknutí v takejto situácii, malo by sa im pomôcť. E, teda musíme sa dopracovať k novému plánu, tak aby sa vytvorili legálne, bezpečné formy vstupu migrantov na územie EÚ. E, teda migračné víza by sa mali začať vydávať a tiež otázka zjednocovania rodín by sa mala doriešiť. Už to nemôžeme len tak e, nečinne akceptovať. Ďakujeme pekne. Sú teda je na vás požiadavka o otázky vo forme modrej karty. Ste ochotná ju prijať, pani e, kolegyňa, od pani Glavak? Nezabudajte, kolegovia. My sme povedali na úrovni predsedníctva, že len maximálne jedna e, modrá karta bude poskytnutá kolegovi, ktorý to čo najrychlejšie spraví, takže prosím, zohľadnite to. Pani Santoš od pani Glak, akceptujete? Od pani Glavak, nech sa páči. Hvala lijepo, gospodine podpredsjedniče kolegy. Ďakujem pekne, pán popredseda. Pani kolegyňa, ja som z Chorvátska a môžem vám povedať, že Chorvátsko, žiaľ, má veľmi nepekné spomienky po tom, čo došlo k útoku Srbska na nás. Mali sme tisíce utečencov, migrantov, teda prosím, nehovorte o niečom, čo nepoznáte, čo nedokážete pochopiť, čo ste nevideli. Ja Chorvátsku žijem, Chorvátsko robí všetko preto, aby migranti a utečenci na vonkajších hraniciach, aby to všetko prebiehalo podľa európskych štandardov. U nás nie sú natiahnuté žiadne drôty a už vôbec nie pod elektrickým prúdom. Ochrana hraníc to neznamená porušovanie medzinárodnej legislatívy a porušovanie ľudských práv. Ak Chorvátsko chce naozaj chrániť hranice a neporušovať medzinárodnú legislatívu alebo ľudské práva, prečo nevytvorila monitorovací orgán, ktorý by sledoval, čo sa tam priamo deje. Prečo chorvátsky parlament nie je ochotný odsúhlasiť takéto parlamentné šetrenie, aby sa to všetko um, zanalizovalo. Ďakujeme pekne. Ďalej a eh, pani eh, Pagazar Tundua. Ďakujem. Pani komisárka Dali, ak som vás teda správne pochopila, Povedali ste, že robíte všetko, čo sa len dá. To nie je pravda, nerobíme všetko, čo sa len dá. Vieme, že dublinské nariadenie nefunguje a blokuje sa akýkoľvek ďalší pokrok. Migračná azylová politika eh, by mala splňať eh, legálne parametre. Tvrdíte, že už sme toho veľa dosiahli, ale Moria Samos, Chios, e, to všetko sú hrozné miesta, kde ľudia trpia. A my sa snažíme zmierniť ich utrpenie, e, týchto ľudí, ktorí tam sa zdržiavajú, ale nerobíme všetko, e, čo sa dá. Um, mohli by sme, dajme tomu, vyhlásiť Libiu za nie krajinu, ktorá je bezpečná a nerobíme to. Nerobíme ani zďaleka všetko, čo by sme mohli. Základné práva, to nie sú len slova, Hovoríte o niekom, teda o prípadoch, ktorými sa zaoberajú úradníci. A pritom ani zďaleka to tak nefunguje. Ďakujeme pekne, pán Bardela je ďalší. Ďakujem, pán predseda. E, e, tá dobre známa migračná kríza, ktorá sa spustila v roku 2015, nebola krízou. E, príchod migrantov na európsky kontinent e, pokračuje naďalej a dokonca je to záplava v Grécku. Každoročne ich príde e, dvojnásobok ako v minulosti 75 per tisíc v roku 2019 na ostrove Samos. Ich počty už prekračujú počet bežných obyvateľov. Taktiež na hranici s Tureckom tam sa dokazuje úplné zlyhanie Frontexu a tiež to, že vôbec nefunguje dohoda, ktorá bola uzavretá s Tureckom v roku 2016. Neustále spomíname, eh, v akých rôznych podmienkach eh, žijú tieto migranti nelegálni eh, migranti, ale to nejako situáciu nerieši. Zodpovední za túto drámu sú tí, ktorí svojim politickým konaním alebo vyjadrením sa snažia ohroziť Európu. Tieto drámy je treba riešiť opatreniami na hraniciach, ale tiež je treba um, zakročiť aj v krajinách, z ktorých pochádzajú uh, tieto osoby. Dohoda s Tureckom, uh, ktorá uh, sa uzavrela, musí zahraniať aj kroky, ktoré sa týkajú zabrania prevádzačstvu. Ďalej, nikdy nesmieme pripustiť, aby krajiny, z ktorých títo ľudia pochádzajú, boli ostatní ponechané beztrestne, aby sa ďalej dopúšťali eh, týchto porušení medzinárodnej legislatívy. Je treba prihľadať aj na ich práva. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje pán Markart. Ďakujem. Ja som v Európe vyrástol a keď som vyrastal, vždy som si myslel, že porušovanie ľudských práv, že eh, štátne spolné kroky, že humanitárne krízy, že to je niečo, čo sa deje inde nie v európskych členských štátoch, že sa tu niečo také nemôže udiať. A potom som e, priamo videl e, záchranné misie v Stredozemnom mori. Vidím, že tam islamistické e, vojenské misie sú súčasťou takýchto akcií. Stretol som sa s mladými sírčami, ktorí sa ma pýtali, prečo sa s nami v Európe zaobchádza ako so zvieratami. Nevedel som im odpovedať. Minulý týždeň to bol v Chorvátsku, v Bosne Hercegovine. A tam sú len jednotlivé mimovládky, UNHCR, e, delegácia EU v Bosne, taktiež poverenec pre ľudské práva v Chorvátsku sa vyjadril a potvrdzuje, že tam tieto násilné e, odklony naozaj prebiehajú. Sú to rozličné záujmy, myslím, že takto nemôže dlhodobo fungovať demokracia. Ja naozaj e, som presvedčeným zastancom Európskej únie a chcem veriť, že sme tým čím sme a nie, že len chceme byť tým, čím by sme mali byť. Je treba, aby Chorvátsko pripustilo, že vznikne nezávislý mechanizmus kontroly, aby sa prešetrilo dianie na hranici, aby sa veci zanalizovali. Je tiež dôležité, aby Chorvátsko preukázalo, že naozaj je, e, nechce nič schovávať a tým pádom by pomohol tento mechanizmus ľudských práv, ale Chorvátsko odmieta podporenie takýto mechanizmus. Ďakujeme pekne. Je tu na vás otázka od e, pani Žovko vo farme Odrej Karty. Ste ochotní ju prijať? Nech sa páči. Pán Markart, ja som bola tiež e, utečenkyňou e, v priebehu vojny v bývalej Jugoslávii a pracovala som s tisícami utečencov ako právnička z bývalej Jugoslávie a je len jediný spôsob, ako určiť, či policia koná správne alebo nie. To, čo tvrdíte, je lož, je to čistá lož. Nezneužívajte skutočných e, žiadateľov o azyl na to, aby sa šírili tieto loži. Prosím vás, naozaj e, tým škodíte skutočným utečencom, skutočným žiadateľom o azyl, e, títo ľudia, ktorí zažívajú ľudskú e, tragédiu, ak hádžete vinu na Chorvátsko za niečo, čoho sa Chorvátsko nedopúšťa. Stá tisíce Chorvátov žijú v Bosne, sú z Srbi a Chorváti, ktorí získali chorvátske pasy v čase vojny. Um, my sa snažíme aj ich chrániť. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, pán kolega. Ja už som k tomu niečo povedala, ale vždy si kladiem otázku, čo to vlastne znamená, keď e, všetci, ktorí sa tam snažia niečo vyšetriť, e, tak o ich obvinujete. Dajme tomu, ak nemecké e, médiá zistia, že dochádza k pušmekom, vytvrdíte, že to sú falošné správy. Ako si vy vykladáte slobodu médií? Ja nechápem, aké, teda neviem si predstaviť, aké musí byť hrozné byť učencom, ale ak máte vlastné skúsenosti, tak celkom iste ste E, schopná pochopiť situáciu ľudí v Bosne, e, ktorí sú mučení, ktorých bičujú a naozaj e, si sami nespôsobili tieto zranenia. To určite nie. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Frakos. Ďakujem. Chcel by som osloviť Grékov, ktorí sledujú to, čo sa deje v televízii, tí, ktorí žijú na ostrovoch ako Samos Mediliny a vidia, čo sa tam deje. Faktom je, že Európska únia nepripúšťa, aby mimovládky si robili svoju prácu a nejako sa nezakročuje voči muslimom, ktorí chcú z Európy urobiť jednu veľkú mešitu. Je hanba, že Európska únia využíva peniaze daňových poplatníkov za to, teda na to, aby takto financovala nelegálnu migráciu, keď eh, mnoho Grékov muselo predať svoje auto iba preto, že si ho už nemôžu finančne dovoliť v dôsledku krízy. Kresťanský e, grécky národ, e, to je niečo, čo si chceme zachovať, nie nejakú multikultúrnu Európu. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Arvanitis na minútu. Ďakujem. Myslím, že to trošku e, strácame z, zo zretela ten širší kontext. Zabúdame na dôstojnosť migrantov, žiadateľov o azyl, utečencov. A je hrozné, ak Európska únia sa stáva takýmto miestom utrpenia pre mnohých ľudí Srbsko, Bosna, Hercegovina a iné krajiny. Tam sa to deje, vidíme, že dochádza k násiliu voči migrantom a videli sme to aj na vlastné oči. Socialisti, zelení a ostatní poslanci videli tisíce takýchto zúfalých ľudí a tvrdíte nám, že to sú falošné správy. My sme to predsa videli na vlastné oči. A je e, nehorázne, že vy nám tu takéto niečo podsúvate. To je e, retorika extrémnej pravice. V Grécku migranti musia prežívať v obrazivých teplotách, musia sa k sebe chúliť, aby nezmrzli. Ja sa teda pýtam, kedy konečne sa dočkáme na ktoré by situáciu zlepšili. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje a pani e, Ponsaty Obiol sa ďakujem. Nemôžeme vnímať utečencov ako otázku zahraničnej politiky, pretože ak je niečo, niek, niekto utečenec, e, tak sa len uplatňuje svoje dlhodobé právo. Mnohé generácie Európanov, a aj u mňa v mojej krajine, ktoré, ktorí utekali pred 81 rokmi pred hrozbami Frankovho režimu, práve si uplatnili svoj štatút utečenca a dnes sú utečen... sú tu deti aj v parlamente, aj vnúčatá týchto utečencov. A kto vie, možno sú tu aj deti, pardon, sú tu rodičia a starí rodičia, možno budúcich utečencov. Ale Európa musí byť bezpečným prístavom pre týchto utečencov. Každý, kto uteká pred vojnou, pred nebezpečenstvom, či už je to vojna, kde sa bojuje zbraniami alebo ekonomicky, musí mať pocit, že sa môže tu v Európe uchýliť. Nielen preto, aby sme platili za hriechy kolonializmu, ale preto, aby sme šírili pokrok a mier vo svete. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, dostane slovo e, pani Dupont. E, pán predsedajúci, na minulé plenárne schôdzi sme hovorili o situácii na greckých ostrovoch, dnes hovoríme o chorvátskej hranici. Pre oba prípady platí, že naša azylová migračná politika bude fungovať iba, ak sa bude držať medzinárodného platného práva a ak sa bude držať našich humanitárnych štandardov. Zároveň však môže fungovať iba, ak naozaj sa dohodneme na prísnych pravidlách ochrana vonkajších hraníc je jednou z podmienok aj pre Grécko, to platí aj pre Chorvátsko a pre ostatné krajiny, ktoré majú hranice na vonkajších hranicách EU, Očakávame dodržiavanie e, všeobecne platných pravidiel, ale neponecháme tieto krajiny sami na seba. Takýto prístup podporujeme. Chceme vyzvať radu a komisiu. E, situácia e, na Západnom Balkáne, ďalej nestabilita v európskom susedstve, ak toto nás nepríjme k tomu, aby sme e, vypracovali skutočne e, reálny e, azylový balík, ak nevyužijeme túto dynamiku, tak čo nás potom príjme k tomu, aby sme takýto krok urobili? Ďakujem. Ďakujeme. Teraz dostáva slovo pán López Aguilar na minútu. Ďakujem, pani komisárka. Násilie, utrpenie, odmietnutie lekárskeho ošetrenia, zdravotná starostlivosť nie je k dispozícii. Toto sú jednoznačné porušenia medzinárodného práva a európskej legislatívy a je to v rozpore so smernicou z roku 2013 a preto komisia musí zasiahnuť vždy tam, kde je to potrebné, keď dochádza k masívnemu odsunu v rozpore s protokolom číslo 4 dohovoru ľudských práv a ďalej článku, porušenie článku 19 Charty základných práv Európskej únie. Tam, kde sa to deje, povinnosťou komisie je začať konanie vo veci porušenia a zaviesť podmienku prístupu k peniazom z eurofondov, to, že sa bude dodržiavať platná legislatíva. Ale komisia okrem toho musí ešte urobiť aj, aj niečo ďalšie. Musí zaručiť, že sa nebudú vydávať ľudia do krajín, kde nie je bezpečí, ako napríklad Líbia. Tiež komisia musí vytvoriť bezpečné formy vstupu na európske územie pre tieto osoby. Humanitárne víza, ktoré parlament požadovala v voľnom období. Toto sú dôležité kroky, ktoré komisia musí vykonať. Ďakujeme pekne. Je tu na vás eh, modrá karta od pani Šojdrovej. Ste ochotní ju prijať? Nech sa páči, Michaela. Vážení kolegové, opakovanie. Vážení kolegovia, opakovanie tu z rada opak, eh, z socialistickej skupiny počujeme, ako by sme mali byť otvorení pre humanitárne prijatie tisícky utečencov Súhlasím s tým, že Európska únia musí zostať bezpečným prístavom pre tých, e, ktorým ktorí potrebujú pomoc. Chcem vás vyzvať, oslovte socialistického ministra vnútra v Českej republike, aby prijal 50 e, detí bez prievodu z greckého utečenského tábora. Urobíte to? On to totiž odmieta. Je to člen socialistickej strany, ktorá odmieta prijať iba len 50 detí bez prievodu. Ďakujem. Ďakujem. Pán López Aguilar. Usted ha mencionado en su pregunta a los socialistas en este Parlamento Europeo. Vy ste spomenuli socialistov v Európskom parlamente a jedným dýchom ste hovorili o ministrovi. Ja som nespomínal žiadnu politickú rodinu, politickú skupinu v konkrétnom členskom štáte. Ak ste ale poslankyňou Európskeho parlamentu, vy nezastupujete členský štát, vy ste podpísali chartu základných práv Lisabonskú zmluvu, chartu základných práv, ktoré viažu všetky členské štáty, vrátane vášho. Z toho sa nedá len tak dostať von. Medzinárodné právo nás zavezuje všetkých. To znamená rešpektovanie žiadosti o azyl. Predtým sme hlasovali o FADO, hovorili aj o e FADO, aby sme bojovali proti falšovaným dokumentom na našich hraniciach. Ako náhle sú ľudia vnútri únie, majú právo, majú práva, ktoré sú zakotvené v charte a musia byť rešpektované. Ďakujem pekne. Pani Jobevá, minúta, nech sa páči. Že leta sme priča poročaniu o kráteniu človeka. Ďakujem. Už dlhý čas počúvame správy o prípadoch porušenia eh, ľudských práv migrantov, utečencov na vonkajších hraniciach, vrátane chorvátskej hranice a teraz pred nami vidíme práve zastupkyniu chorvátskeho predsedníctva. Viem, čo chcete mi povedať, nie je to pravda, nie sú tu dôkazy a podobne. E, minulý mesiac skupina mimovládnych organizácií zverejnila správu o tom, čo sa udialo minulý rok. Podľa dokumentov e, chorvátske úrady posielajú späť týchto ľudí do Bosne a Hercegoviny, bojuje, e, bijú ich palicami, nechávajú ich bosých, niekedy dokonca majú v batôžku svoje ošatenie niektoré agentúry, niektorí policajti v rámci Chorvátska upozornili na to, Európska komisia v rámci predchádzajúceho mandátu, čo spravila? Povedali, že Chorvátsko naplňa šengenské kritéria. Asi toľko k tomu. Viete, keď bude treba, tak ja tam pôjdem sama pod družkom noci bez, e, neohlásená a potom vám ukážem moje fotky, ktoré vyhotovím a potom uvidíme, kde sú dôkazy. E, je tu modrá karta od pána Resslera. Akceptujete? Nech sa páči, pán kolega Ressler. Ďakujem. Vážená kolegyňa Joveva, je jasné, že všetky osoby, ktoré chcú žiadať o medzinárodnú ochranu alebo dať takúto žiadosť, že tak môžu spraviť eh, na hraničných priechodoch a musia pritom predložiť aj cestovné doklady. Chcem sa vás ale teraz spýtať, eh, vzhľadom na všetky tie neopodstatnené veci, ktoré ste povedali, alebo nepodložené. Prečo si myslíte, prečo v Chorvátsku taký malý počet, minimálny počet žiadostí o azyl boli ľudia, ktorí tak chceli spraviť, ale neurobili tak nakoniec na hranici v Chorvátskom. Prečo je to tak? Vy hovoríte o nejakých minimálnych požiadavkách na o azyl a tak, ale ja som len hovoril o veciach, ktoré sa dejú na vonkajšej hranici, hranici Chorvátska. Vy hovoríte, že to klamstvá, že to nie je Možno nežijeme v rovnakom svete, možno by sme mohli ísť na kávu a pozrieť sa spolu na tie fotky a videá. Ale ako som povedala, ak to bude treba, môžem tam vycestovať aj sama. Bola som tam ako reportérka, ale môžem tam ísť ako politička ešte s oveľa väčším potešením, pretože potom vám budem schopná sama dokázať, čo sa deje, ak neveríte správodajkyni. Ďakujem pekne. Pán Blaško, minúta. Pán Blaško, minúta. Vážený pán predsedajúci, Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Ako človeku je mi úprimne ľúto, v akej situácii sa nachádzajú tisícky migrantov na vonkajšej hranici Európskej únie ako poslancovi tejto inštitúcie mi však vadí prístup zodpovedných orgánov k riešeniu problematiky migrácie, ktorý vyústil do týchto tristných podmienok. Drvivá väčšina migrantov pochádza z krajín, kde neprebieha žiadna vojna. Je úplne zjavné, že do Európy prichádzajú len a čisto s vidinou ľahkého života, ktorý je im ponúkaný formou štiedrých sociálnych výhod Nemáme snáď svoje eh, problémy so sociálnou situáciou eh, niektorých našich občanov a dôchodcov? Akým právom sú migranti uprednostňovaní pred ľuďmi, ktorí tu pracujú a platia dane? Akým právom sú uprednostňovaní pred dôchodcami, ktorí tu pracovali celý život a platili dane? A ich dôchodok sa nerovná výhodám tých, ktorých uprednostňujete. Uvedomte si už konečne, že celý problém vyvolávate svojou neuváženou sociálnou politikou a zmente ju. Potom prestanete škodiť migrantom aj občanom Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Bezelager, minúta. Nech sa páči. Pred dvoma týždňami sme diskutovali o situácii na greckých ostrovoch a ja sa pýtam, koľko vecí sa zmenilo v teréne, eh, odkedy sme o tom hovorili. Odpoveď je, že situácia sa zhoršila. Nespravili sme nič z úrovne EÚ, aby sme situáciu zlepšili. Áno, stále dávame peniaze. No, v konečnom dôsledku sú tu myšlienky, ako vytvoriť plávajúce bariéry, aby sme zabranili ľuďom podávať vôbec žiadosti o azyl a eh, tak sú preplnené tie eh, tábory, že je to problém pre lokálnu populáciu, ako aj pre utečencov. Takže nemali by sme sa navzájom vyniť. Rada, komisia a na oboch stranách by sme mali maximálne konať v súčinnosti, aby sme zlepšili situáciu v teréne, spustiť mechanizmus civilnej ochrany zo strany komisie a aj zo strany rady. Znamená to akceptovať maloletých utečencov, ktorí potrebujú tak veľmi našu pomoc v teréne. Konajme dnes, nie zajtra. Ďakujem pekne, ďakujem pán kolega. A teraz pán Žambasky, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. E, drahí kolegovia, počujem, že ako, ako kritizujete Chorvátsko, nemáte na to dôvody, nemáte dôvody kritizovať e, Chorvátsko, Grécko alebo Bulharsko, pretože sú to naše krajiny, ktoré vás chránia pred e, moslimami, pred džihadistami, pred teroristami. My sme tí, ktorí zastavujú tých, ktorí prišli urobiť inváziu do európskych miest. A každá krajina musí ochraňovať svoje hranice, každá krajina je suverénna a nikto z vás nemôže požadovať od zvrchovaných krajín, aby pustili teritoristov na vlastné územie. Ale chcem vám povedať, to, čo robíte, je pokritectvo. Prečo? nikto z vás, e, ktorí hovoríte o tom, že tak vám na tom záleží, nedali ste osobný príklad. Prosím, dvihnite ruku tí, ktorí ste pripustili nejakého afgánskeho teroristu alebo džihadistu do svojich domovov. Máte niekoho takého v vašej obývačke alebo s vašimi deťmi pod jednou strechou? Chcem vidieť ruky hore, nevidím žiadne, takže prosím, odpustite si to pokrytectvo. Ďakujem. blagodária, blagodária, grazie mille. Ďakujem pekne, kolega. A teraz e, kolegyňa Walsh, minúta, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, som prekvapená, že neboli modré karty po kolegovi z EKR. Výzvy, ktorým čelíme, pokiaľ ide o zachovanie bezpečnosti na vonkajších hraniciach, sú obrovské a rastú. Videli sme explóziu v počte ľudí, ktorí hľadajú lepší život v Európskej únii preč od násilia, chudoby a od klimatických katastrof. Hrozivé podmienky v akýchkoľvek e, utečenských táboroch EÚ, akákoľvek krajina, o ktorej dnes hovoríme, sú pod výrazným tlakom ľudí, ktorí sú najzraniteľnejší a ľudí v Európskej únii, ktorí nedokážu a zabúdajú podporovať našich bratov a sestry. Podmienky sú netolerovateľné a prázdne reči nepomáhajú, nepodporujú tých, ktorým potrebujeme pomôcť. Nie je možné, e, aby to bolo len pár krajín, ktoré budú pribrať všetkých. E, je potreba Európy, aby pomohla. Európsky projekt vravia, že je obeťou vlastného úspechu. Musíme byť súcitní smerom k tým, ktorí riskujú svoje životy, aby sem prišli a takisto musíme nájsť solidaritu, súcit pri eh, podpore členských štátov, ktoré sa musia vysporiadať s najväčším počtom ľudí, ktorí prichádzajú. Ja vidím, že čas mi vypršal a už len poviem, že potrebujeme strategické súcitné riešenie, pani komisárka, eh, z hora nadol. A tu chcem povedať, že jedno z takých inštantných eh, riešení, ktoré sa núka, je E, aby nasledoval po tejto rozprave aj dialog v snemovni v čase, kedy bude viac ako 40, respektíve 50 prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz e, pani Folat, minúta, nech sa páči. E, dvakrát som bola osobne na mieste takže pozerala som si hranice medzi Chorvátskom a Bosnou. Ďalej je tam dramatická situácia a týka sa to samozrejme aj situácie e, maloletých. Jednoducho miestne orgány e, sú touto situáciou zahltení a majú pocit, že e, európske orgány sa im obracajú chrbtom. Jednoducho strkanie si hlavy do, pie, do piesku e, e, škodí dobrému menu EÚ ešte viac ako tie problémy ako Brexitu e, skutočne urobme maximum preto, aby sa zlepšila tá humanitárna situácia, predovšetkým voči deťom, pretože na týchto hraniciach dochádza neustále k zhoršovaniu situácie. Je potrebné mať európsky solidárny azylový systém. musíme skutočne e, na základe e, politiky ľudských práv hľadať riešenia, pretože inak prídeme aj o poslednú štipku dôveryhodnosti. Ďakujem pekne. A Chcel by som pozdraviť 450 miliónov európskych občanov a teraz dám slovo pani Sardin z ID. Ďakujem pekne. Čo sa týka migrantov, utečencov a ich podmienok v e, záchytných centrách. Skutočne e, my sme na vine, my môžeme byť obviňovaní. Títo e, ľudia v zúfalej situácii sa musia snažiť nejako prežiť v týchto táboroch a veľmi často sa utiekajú až k trestnej činnosti ale často sa Európa stavia k tejto veci pokrytecky. Necháva to všetko na pleciach krajín okolo stredozemného mora. Preto, e, e, prečo sa niečo nerobí e, s tými ľuďmi, ktorí sa snažia dostať do, do Európy. Karol Ketty je dôležitým prípadom. Matteo Salvini, e, ten za veľa môže. E, zastavme nelegálnu e, migráciu, bojujme proti prevádzačom, robme s tým niečo. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Kruk z ECKR. Ďakujem za slovo. Keď sa pozrieme do liberálnych európskych médií, môžeme nadobnúť dojem, že e, e, migračná kríza sa skončila v roku 2016, ale e, pokračuje naďalej a v dvoch rovinách humanitárny aspekt na externých hraniciach a migračná kríza v rámci EÚ. Štatistiky dokazujú, že situácia je neustále komplikovaná a to sú dôsledky politik EÚ v roku 2015 keď boli hranice otvorené pre všetkých a e, na hraniciach väčšina ľudí bolo klasifikovaných ako utečenci, i, i, i keď vieme, že väčšina boli ekonomickí migranti. Teraz sa potýkame E, potýkame s dôsledkami e, e, cielenej snahy dostať týchto ľudí do EÚ a vytvárať akéhosi nového európskeho občana, ktorý nemá kresťanské vierovýznanie. Európska únia potrebuje novú ideológiu, ktorá určite nahradí marxistickú ideológiu. A teraz má slovo pán Melo z EPP. Toto je absurdita. Toto je absurdita, eh, eh, lavicová absurdita. Eh, neexistuje žiadna krajina na svete, ktorá má otvorené hranice. Každý si sa môže chodiť, ako sa mu len zachce. Európska únia predsa musí e, zlepšiť e, svoje podmienky. Musíme prijímať tých e, ľudí s ľudskosťou, ale na to, aby sme to mohli robiť, potrebujeme aj zdroje. Zdroje dosť nemáme. Potrebujeme robiť aj prísne kontroly na vonkajších hraniciach. Musíme rozlišovať medzi týmito migrantmi. Utečenci to je jedna vec a migranti sú ďalšia vec migrantov pokrývajú vzťahy, zmluvy a zákony, e, ktoré sa netýkajú utečencov. Uh, utečencov uh, považujeme za utečencov, lebo si chcú zachrániť život. A to spada pod iný zákon. Ale migrant, ktorý príde uh, za prácou, tak on môže vstúpiť na naše hranice na základe vôle našich krajín a musíme rešpektovať pritom subsidiaritu. Nekontrolovaný vstup migrantov na Euró- do Európy ohrozuje zdravie, e, bezpečnosť ľudí a demokraciu. Musíme príjmať ozajstných utečencov. Ďakujem. Teraz máme, ja apelujem na vás, aby ste dodržiavali jednominútové e, rečnícke časy. Teraz vystúpi pán Neuser za socialistov, ale prvnež mu dám slove, bolo, slovo, je tu modrá karta. Pán, pán Melo, akceptujete? Áno. Vy ste poukázali na, na e, rozmanitú právnu základňu, ktorá sa týka zaobchádzania utečencov a migrantov, ale natíska sa tu otázka, majú migranti e, ľudské práva a, e, to, alebo nie. Majú len utečenci ľudské práva a migranti už nemajú ľudské práva? Vážená pani poslankyňa,